Uh, Ctení kolegovia, poprosím vás, budeme musieť začať hlasovanie. Poprosím vás, aby ste sa posadili a vyťahli si vašu hlasovaciu kartičku a nachystali ju, e, zasunuli do miesta, kde sa má zasunúť, aby sme videli, že či to dobre funguje. Takže začneme e, teraz hlasovaním o správe odporúčania pre radu, ktorá sa odporúčania pre radu dohody o spolupráci Európskej únie s Moldavskom, ktoré spravodajca je Sir Watson, ktorý je tu prítomný. Sme veľmi radi, že je aby sme mohli začať. Hlasovaním. Začneme s pozmeňujúcim, s pozmeňujúcim návrhom číslo 26. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Teraz 27. Kto je za? Máme tu ústne pozmeňujúce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 Dobre, overíme, overíme si to elektronicky. 33. otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. 34 k 15, čiže schválené. 34, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Povedal by som, že je to schválené, ale skúsime to overiť elektronicky. Poprosím vás k 34. Otváram elektronické hlasovanie. Beh, manca ancora uno, comunque chiudiamo la votazione. Uzatváram elektronické hlasovanie. Dobre, takže uzatvárame elektronické hlasovanie 28 za, 24 proti, čiže schválené. Kompromis číslo 1, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. 44. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Teraz musíme hlasovať o 37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 kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 62. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Kompromis 9. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Kompromis 5. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Kompromis 6. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh číslo 68, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 69, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Kompromis 7, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 72, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 73, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal?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 Uzatváram elektronické hlasovanie. 32 za, 29 proti. Schválené. Niekto prišiel? Naviac? Tak ešte raz si zopakujeme toto elektronické hlasovanie k 79. -ke. Kto je za? Elektronické.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 kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 87. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zdá sa mi, že je to schválené. Ale vy s tým nesúhlasíte. Dobre, tak si to overíme. 87. Máme dosť času, takže otváram elektronické hlasovanie k 87. 87. Uzatváram hlasovanie. 21 za, 39 proti, takže zamietnuté. 89, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. 90 odpada, 91, kto je za, proti, zdržal sa, schválené. 15, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. 18, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. 19, kto je za. 18 bola schválená, ale ako chcete, môžeme si to overiť. Takže otváram elektronické hlasovanie k 18. Uzatváram hlasovanie. 32 za, 28 proti. Áno, no dobre, schválené, ale nebol tam taký veľký rozdiel. 19, kto je za,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 Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Šestka. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Sedem. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Deviatka. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Schválené. Jedenáctka. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Schválené. Dvanáctka. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Schválené 13. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Povedal by som, že je to schválené. 13. Chcete kontrolu, takže otváram elektronické hlasovanie. 13. Uzatváram hlasovanie. 31 na 26, čiže schválené 14. Kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Teraz e, budeme hlasovať e, unblock. Nie? Tak hovoria áno? Ja som pochopil, že nie. Takže budeme unblock hlasovať od 1 po 6. Kto je za? Kto je proti? Všetko schválené. To je vy ste taký intuitívny. Takže záverečné elektronické hlasovanie. Otváram elektronické hlasovanie. Čítate moje myšlienky. No to je perfektné. Uzatváram hlasovanie. Takže určite s Herom sa pán Watson stál, len nie pre nič za nič. Pozrite sa, 54 za a 1 proti. Poprosím vás, zoberte si svoje hlasovacie kartičky z hlasovacieho zariadenia. Za chvíľočku budeme pokračovať. v našej práci. Budeme pokračovať v diskusii ohľadom regionálneho dohovoru. Regionálny dohovor o paneurópskych stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu. Uh-huh. Ak máte sluchatka, tak ste počuli, dúfam, to, čo som povedal. Náš kolega Vincent Pejon. je už tu s nami a tento je autorom tohto návrhu rozhodnutia rady ohľadom regionálneho dohovoru. Ide tu o to, ako veľmi dobre, je, dobre viete. Be quiet. Kolegovia, ak musíte odísť, tak potichu. Una procedura di cons- ako som už hovoril, išiel o, o, o rozhodnutie, ktoré o, ku ktorému sa vyjadril výbor INTA. My máme len e, predložiť stanovisko. E, táto správa bola pozmenená a spravodajca žiadal o názor e, právnu službu, či tu bude nejaká modifikácia, takže prikročíme k našej dnešnej diskusii, ale ešte nepoznáme, k akému dátumu budeme musieť predkladať pozmeňujúce návrhy k tejto sprave, ktorú som spomenul predtým. Teraz odozdávam slovo kolegovi Pejonovi, ktorý dúfam nám e, predloží túto správu a naši kolegovia s veľkou pozornosťou nám ho vypočujú. Nech sa páči, kolega Pejon, máte slovo. Merci, monsieur euh, le président. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako veľmi dobre ste to povedali, my musíme predložiť naše stanovisko ohľadom regionálneho dohovoru k pána euro stredomorským preferenčným pravidlom pôvodom, Toto je technická záležitosť a zároveň je to záležitosť, ktorá má svoje technické aspekty bude potrebné e, mať veľkú konsekventnosť hlavne pre krajiny juhu. Tento dohovor e, sa týka pravidel pôvodu a kumulácie pravidel pôvodu. Ako veľmi dobre viete, to sú kritéria, ktoré umožňujú stanoviť krajinu pôvodu daného výrobku a kumulácie pôvodu to, sú, to umožní stanoviť obchodné preferencie minimálne pre tri krajiny. Toto, tento dohovor sa aplikuje na veľký e, paneurópsky e, priestor, pretože to už je špecifikované v rámci tohto dohovoru. Sú tam e, členské štáty EÚ, ďalej sú tam účastnícke krajiny barcelonského procesu, ďalej sú tu štáty SVO, čiže Island, Norsko, Švajčiarsko, Lichtensteinsko, Fajerské ostrovy. A ďalej novinka, sú tu aj krajiny zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pridruženia, čiže balkánske krajiny z oblasti Západného Balkánu. Cieľom tohto dohovoru, pretože častokrát to ľudia nepoznajú, je racionalizácia, pretože v súčasnosti máme viac ako stovky, eh, viac eh, ako stovku bilaterálnych protokolov týkajúcich sa pravidel pôvodu eh, spočíva to v tom, aby sme nahradili jedným textom týchto 100 bilaterálnych protokolov. E, toto umožní tiež revidovať a aktualizovať oveľa jednoduchšie, na čom už pracuje teraz komisia, tento text. Tento text umožní, ako som to už povedal, uľahčenie integrácie nových partnerov tejto zóny, napríklad Ukrajinu a dúfajme jeden deň aj Líbiu. Druhým cieľom je integrácia balkánskych krajín, krajín Západného Balkánu do tohto systému, ktorý existuje, pretože až doteraz boli iné dohody s nimi uzavreté z EÚ, pokiaľ ide o obchodné preferencie. Tretím cieľom je uľahčenie výmeny medzi krajinami, členských, medzi členskými krajinami, pretože vzhľadom na možnosti, ktoré majú niektoré južné krajiny, e, ktoré majú tieto obchodné preferencie, e, spôsobili komplexitu tohto systému, takže globálne môžu využívať e, tento systém, ale častokrát ich nevyužívajú tieto svoje výnimky z colných poplatkov. Aké sú ciele ja by som chcel vedieť, aké bude naše stanovisko. Stanovisko veľmi pozitívne, pretože tie ciele, ktoré som povedala, povedal, sú všetky chválihodné, eh, pretože prispievajú k rozvoju, ako aj k ekonomickej integrácii tohto stredomorského priestoru. To je jeden z našich najväčších cieľov v tejto oblasti. Tento dohovor je želateľný nie len našimi krajinami z juhu, a z juhovýchodu po mnohých rokoch, aj vzhľadom na vývoj v arabských krajinách, je to naozaj veľmi dôležitá vec. A preto e, odporúčam výboru pre zahraničné veci po výbore INTA, aby podporil veľmi rýchle prijatie tohto dohovoru. Nachádzame sa trošku v takom špecifickom kontexte, pre ten treba pripomenúť schválenie tohto dohovoru, ktoré je pozitívne a aby bolo pozitívne, nebude stačiť e, tým zmenám, ktoré by sme, chce, sme si želali, musíme ísť ešte ďalej. E, takže tento dohovor nebude môcť mať ten pozitívny dopad, e, ak nebudú splnené určité podmienky, ak nebudú odstranené niektoré prekažky. Z tohto hľadiska je potrebné, aby krajiny juhu odstránili svoje prekažky, to je to, čo spadá do ich zodpovedností, a aby Prekažky, ktoré brdia, brzdia rozmach obchodu medzi juhom a juhom, napríklad krajinami Magrebu, boli odstranené tiež. Tento dohovor sa opiera o, o dôveru medzi signatárskymi krajinami dobrú colnú spoluprácu a uspokojivú aplikáciu súčasných dohovorov. Takže preto, keď som si prečítal niektoré dokumenty, ktoré nám boli dodané z právnej služby parlamentu, ale takisto z občianskej spoločnosti, ktorá viackrát sa na nás obratila, my sme pracovali e, s niektorými colnými úradmi, takisto sme videli e, stále šíriacu sa obavu o hľadom spôsobom, ako bola riešená táto otázka doteraz, napríklad import niektorých e, produktov, napríklad z izraelského územia na palestinské územie. Takže dnes tu máme text, ktorý, sme, ktorý máte pred sebou, ktorý však nemá nejaké veľké ťažkosti. Pre nás eh, je dôležité, aby sme spustili túto ťažkú diskusiu, ale komisiu chceme požiadať, aby nám dodala eh, detailnejšiu e, analýzu o reálnej situácii, pretože e, tá klíma a ten kontext e, prijatia z tohto dohovoru si to vyžaduje. A nakoniec, na záver tohto môjho stručného príspevku by som chcel povedať, že uzavretie tejto, tohto dohovoru by mohlo byť veľmi užitočné, pretože by mohlo prispieť k modernizácii paneurópskych stredomorských kritérií pôvodu, pretože väčšina z nich ešte pochádza z rokov 70. minulého storočia. Toto by nám mohlo pomôcť, aby sme mohli ešte viac rozbehnúť ambiciozne našu obchodnú politiku voči našim stredomorským partnerom a aby sme vytvorili nový politický kontext, ktorý by e, z tejto potreby ktorý z tejto potreby urobil ešte naliehavejšiu otázku toto je perspektíva, ktoré pred nami. Bude musia, budeme sa musieť vyjadriť k, tém, k to téme um, stanoviskom a preto je potrebné, aby to bolo čo najambicioznejšie, aby sme mohli pracovať na tej úrovni očakávaní, ktoré sú nám kladené, aby sme mohli lepšie toto zapracovať do obchodných vzťahov s našimi partnermi z juhu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Pion. A teraz pán Andri, pani Andrikiene. Máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, za našu politickú skupinu. Ja som teňová spravodajkyňa VPP. A chcela by som sa spýtať ohľadne toho jednotného dohovoru, ktorý by zosúradil všetky návrhy na základe, pokiaľ ide o tieto preferenčné pravidlá, ktoré máme v stredomorskom priestore. Vítame takýto návrh. Momentálne máme 60 dohôd, ktoré vytvárajú viacero administratívnych problémov, pokiaľ ide napríklad o colné úrady, alebo pokiaľ ide o vyvážateľov. A jednoducho sa strácajú títo v všetkých tých pravidlách, ktoré máme súčasne platné. Tento dohovor, ako to tu bolo stanovené, integruje všetky protokoly zápisnice, pokiaľ ide o pravidla pôvodu, ktoré máme. A preto budeme potrebovať jednotný systém na to, aby sme zvládli tieto počiatočné problémy z tohto systému, Európska únia sa snaží vytvoriť jednotný právny nástroj vo forme regionálneho dohovoru ohľadne preferenčných pravidiel pôvodu Ja som presvedčená o tom, že by sme v tomto integračnom procese mali postúpiť, práve pokiaľ ide o oblasť Stredomorsk- Stredomoria, ak zoberieme do aj historické udalosti, ktoré v tomto regióne momentálne prebiehajú. Dôležitým nástrojom pre takéto snahy by mohlo byť ustanovenie alebo prehlbeň, alebo prehlbený režim obchodu v tejto oblasti. Zóna voľného obchodu by mohla byť finálnym cieľom tohto celého procesu, avšak integrácia v oblasti obchodu sa nemôže udiať bez jednotného systému pravidel pôvodu. Viete, že Euromed a ministri obchodu e, hospodárstva podporili tento návrh v roku 2009 v decembri a teraz, je naši, teraz sa očakáva od nás, aby Európsky parlament sa k tomu takisto vyjadril a odsúhlasil to. Chcela by som spomenúť jeden bod, ktorý bol nastolený počas diskusie na Medzinárodnom výbore obchodu včera. A tam nás naši kolegovia informovali, náš kolega, ktorý tu je naša kolegyňa pani Kopa z, z politickej strany socialistov, ktorá hovorila v mene spravodajcu pána Vajev, že kde naši kolegovia zo strany socialistov kontaktovali právne oddelenie, aby si vyžiadali informácie, pokiaľ ide o Izrael, pokiaľ ide o Izrael. A samozrejme, spomínali sme túto situáciu vo výbore INTE a takto predostrel aj predstaviteľ komisie. Európska únia už má dohodu s Izraelom, ktorá sa týka práve tejto problematiky. Táto dohoda bola podpísaná medzi Izraelom a Európskou úniou v roku 2004 a je tam jasne stanovené, že colné dokumenty, ktoré boli, ktoré boli vydané v Izraeli, Eh, hovoria o pôvode produktu, tam, kde bol tento produkt vyrobený. A mm, dohody, ktoré boli podpísané v roku 69, nebudú preferované. Colné úrady berú do úvahy aj mm, poštové kódy a na základe toho budú postupovať. Preto dúfam, že vyhodnocovanie eh, E, tohto problému zo strany právneho oddelenia našej, našho parlamentu nebude trvať príliš dlho, že to dnes neomešká rozhodnutie nášho parlamentu. Praktické dopady e, prijatia takéhoto dokumentu je zvýšená dynamika, pokiaľ ide o výmenu v tejto oblasti a pokiaľ ide o posilnenie politických e, stykov. Ja podporujem túto dohodu nakoľko prijatie takéhoto dohovoru bude relevantným krokom, pokiaľ ide o vytvorenie možnej zóny voľného obdobu v e, oblasti Stredomoria. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Andrikiene a teraz pani Koppa. Pán predseda, ako to už povedal správne spravodajca, Európsky dohovor o týchto pan e, v stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu by mal nahradiť stovky bilaterálnych dohodov tak, aby tento systém bol flexibilnejší a takisto aj jasnejšie. Je to dôležité, pretože vždy, keď treba e, modifikovať nejaký protokol medzi dvoma zúčastnenými stranami, tak e, to má dopad na celý rad ďalších dohod. Tak ako to spomenul aj spravodajec, všetky krajiny, ktoré sa momentálne nachádzajú v tom prechodnom období, a ktorí sa snažia naštartovať reformy v e, tejto oblasti, tak budú mať určite benefit z, týchto, z tohto nového protokolu. Tak ako povedala pani Andrikiene, myslím si, že máme tu jedinečnú príležitosť zdôrazňovať, aké veľmi dôležité je mať eh, takéto jasné eh, pravidla pôvodu, pretože certifikáty musia byť jasné. Nemôžu eh, v colných postupoch spôsobovať zmetok. Európsky občania majú právo vedieť do detailu, odkiaľ každý produkt pochádza. A pokiaľ ide o otázku osad, izraelských osad na okupovaných územiach. Toto je veľmi dôležitá eh, vec, pretože pri Palestíne sme mali príležitosť na tom ho, o tom diskutovať na pôde výboru INTA. Eh, máme tu o, eh, o, tieto osady, ktoré spôsobujú problémy a dúf- treba dúfať, že tieto problémy budú môcť byť vyriešené. Ďakujem pekne. A teraz tu mám ďalšie síce požiadavky, ale chcel by som poprosiť eh, eh, spravodajcu eh, na základe toho, čo si vypočul, ak chce zareagovať, tak ak nie, tak budeme to považovať za ukončenú diskusiu. Nie, len jedno slovo na záver. Vidíte, že táto téma, ktorú sme vážne k nej pristúpili, je zrejme, že táto otázka e, produktov, ktoré, sa pochádzajú, ktoré pochádzajú z izraelských osad, to je veľmi komplikovaná záležitosť pretože právo je veľmi dobre teraz e, vieme zistiť, odkiaľ pochádzajú tieto výrobky, avšak e, colníci zatiaľ nedokážu dobre selektívne robiť dobrú selekciu týchto výrobkov. Preto by sa parlament mal nad tým zamyslieť, nad šírkou tohto projektu zjednodušenia, odblokovať tieto veci. Budeme sa snažiť byť jasnejšie, transparentnejšie, aby sa toto mohlo pokročiť vpred. Tento problém je síce e, komplexný, ale potrebujeme e, to nie blokovať, ale pokročiť vpred. Ja som veľmi rád za príspevky, ktoré tu boli a myslím si, že budeme môcť vyjadriť pozitívne stanovisko, pretože e, sa v tejto záležitosti ráta aj s nami. Ďakujem. Ďakujem. K tomuto bodu, keďže sme to urobili rýchlejšie, ako sme si mysleli, tak teraz pozastavíme toto zasadnutie, urobíme si prestávku a budeme pokračovať 16.15, aby sme mohli e, začať e, vypočutím pána Mahmuda Džibrila e, s ohľadom situácie v Líbii. Takže ďakujem pekne a uvidíme sa neskôr.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 Okay. Eh, <clears throat> Drahí kolegovia, myslím, že by bolo vhodné, keby sme ďalej nenechali čakať nášho cteného hostia, ktorý prišiel presne na čas. Toto je posledný bod na programe schôdze, takže máme teraz tú čest sa stretnúť s doktorom Mahmudom Džibrilom, ktorý je predsedom výkonnej rady dočasnej národnej rady a toto naše stretnutie bude spoločne e, s delegáciou pre e, vzťahy s krajinami Magrebu. Pán Gibril, sme veľmi radi, sme postení, že ste tu, aby sme mohli diskutovať o súčasnej situácii v Líbii. Vy samozrejme môžete nám e, predložiť vaše názory tým najvhodnejším spôsobom, ako sa vám to bude zdať vhodné ale bolo by veľmi zaujímavé poznať posledné skutočnosti, ktoré sa týkajú týchto udalostí. Vy ste nedávno boli v Číne a ký bol, aká bola vaša návšteva v e, Číne. Radi by sme od vás získali zaujímavé informácie a potom tiež by sme chceli vedieť, aké kroky ste prijali v rámci dočasnej národnej rady pre alebo aké sú aj očakávania vzhľadom na medzinárodné spoločenstvo na základe zasadnutia medzinárodnej skupiny o Líbii, ktoré, ktorá sa bude konať budúci piatok v Istambule. Takže ešte raz ďakujem za vašu prítomnosť a bez eh, ďalšieho čakania vám odozdávam slovo. Uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Je pre mňa cťou, že to môžem byť s vami dnes popoludní, aby som sa som aj podelil niektoré otázky, eh, názory na otázky z medzinárodných vzťahov. Zrejme pred 4 mesiacmi ak sa nemýlim, som prišiel poprvýkrát sem na stretnutie s Európskym parlamentom, aby som apeloval na Európsky parlament a aby som ho poprosil o jeho pomoc pri záchrane životov civilného obyvateľstva v Líbii. Dnes by som povedal, že situácia sa nemení. Tá vraždiaca mašinéria robí stále to isté, čo začala robiť pred 5 mesiacmi. My voči nej vzdorujeme, chránime sa, bránime sa. Medzinárodné spoločenstvo vynakladá všetko úsilie, aby chránilo životy civilného obyvateľstva v Líbii, režim je naďalej hluchý voči akýmkoľvek výzvam na zrušenie týchto, tohto krvi prelievania a výzvam na mierové riešenie. A preto politicky hovoriac myslím si, že ak dokáže medzinárodné spoločenstvo mobilizovať zdroje a ak dokáže hovoriť jedným hlasom a ak sa dokáže postaviť voči týmto nelegitímnym praktikám a nelegitímnemu správaniu sa súčasného režimu, okrem uh, vojenského tlaku, ktorý bol vyvíjaný, um, je potrebné väčšiu kohéziu, väčšiu podporu zo strany všetkých tých, ktorí na celom svete podporujú princípy slobody a demokracie. Myslím si, že Líbyská revolúcia sa dnes nachádza na kryžovatke a je práve na tých, ktorí milujú slobodu a demokraciu, aby povstali a aby vyvinuli všetky typy tlakov, tak aby líbyská revolúcia zvíťazila. Keď zvíťazí v Líbii revolúcia, nebude to len na prospech líbyského obyvateľstva a neukúčni to ich agóniu a bolesť, ale pomôže to aj víťazstvo revolúcií tak v Tunisku, ako aj v Egypte. A nielen to. Myslím si, že bolo by to víťazstvo pre všetky hlasy demokracie na Blízkom východe a na celom svete. Ak pán Boh nedopusť, libyská revolúcia nedosiahne svoje ciele, prvom rade zriadiť právny štát, demokratickú spoločnosť e, na základe ústavy, ktorá garantuje politické zastúpenie všetkých, e, ktorá garantuje rodovú rovnosť a účasť všetkých e, v politike a vládnych štruktúrach, ak táto revolúcia nedosiahne svoje ciele, myslím si, že bude trvať desaťročia kým povstanú opäť v našom regióne demokratické sily a preto si dovolím argumentovať a tvrdiť, že tu nejde teraz len o Líbiu, ale ide tu o demokraciu na Blízkom východe. Je to strategický cieľ pre všetkých tých, ktorí majú záujem o to, aby demokracia prevládla na celom svete a aby sa celým svetom šírila sloboda. Líbia je veľmi bohatá krajina. Má rôzne typy zdrojov, má kvalifikovanú pracovnú silu. E, Líbíci žijú tak v zahraničí, ako aj v Líbii, ale táto kraj, tejto krajine bola odopretá možnosť zvoliť si svoju budúcnosť a budovať lepšiu budúcnosť pre svoje deti. Libici nemali túto možnosť, možnosť budovať budúcnosť pre svoje deti tak aby sme mali kvalitné vzdelávanie, právo na lekárske služby, aby sme mali dobrú infraštruktúru, aby sme mali možnosť zamestnať sa a počet obyvateľov nepresahuje 6,3 milióna ľudí a narovšetko, aby sme mali všetci rovné príležitosti účastniť sa na politickom procese a vyjadrovať svoje názory nahlas. A preto naozaj tu nejde dnes len o Líbiu, ide tu o vec, ktorá je dôležitá pre celé ľudstvo, celý svet, pretože stelesňuje tie princípy, v ktoré veríme. Situácia v Líbii dnes, aj keď um, existuje, existuje množstvo e, predstav o tom, ako ukončiť e, tento konflikt. Tieto návrhy na riešenia nemajú zatiaľ žiadnu pevnú oporu a akýkoľvek riešenie, ktoré by mohlo byť akceptovateľné minimálne líbyským obyvateľstvom, by malo byť založené na dvoch pilieroch. Prvý pilier je naplniť legitímne očakávania Líbícov a druhý pilier okamžité zastavenie bojov a násilia zo strany líbyských, e, zo strany Kanáfiho síl. Otvorenie humanitárnych koridorov, cez ktoré je možné posielať humanitárnu pomoc do zničených miest a do táborov utečencov, ktoré existujú obzvlášť na hranici s Tuniskom. Každá politická iniciatíva, ktorá by nesplnila tieto dva ciele, myslím si, je odsudená na zánik. A preto si dovolím apelovať na váš stený výbor pre zahraničné vzťahy, aby podporil líbyské obyvateľstvo a ich snahy nájsť reálne politické riešenie, ktorým by sa ukončilo krviprelievanie, ktorým by sa znemožnila ďalšia činnosť vražedné mašinérie Muhammara Karáfiho, tak aby prevládol rozum a aby boli naplnené legitímne požiadavky a očakávania líbyského ľudu v čo možno najkračom čase. Keď hovoríme o humanitárnej pomoci, je v skutku smutné konštatovať, že situácia sa zhoršuje z minuty na minútu. Máme zhruba 450 tisíc Líbícov, ktorí dnes žijú v Tunisku opustili Tripolis, opustili vojnové zóny eh, v západných horách a v oblasti Misuraty a žijú v exile v Tunisku, kde nie sú naplnené ich základné ľudské požiadavky, eh, to znamená ubytovanie, oblečenie, eh, lieky a podobne. Krajina, ktorej zmrazené aktíva predstavujú 140 miliárd eur. E, nuž, toto je niečo, čo by sme e, mali vziať do úvahy a mali by sme apelovať na ľudské svedomie. Blíži sa mesiac Ramadánu a spotreba v Líbii, ako vo všetkých islamských krajinách, počas Ramadánu rastie o 80 naši zamestnanci verejnej správy a štátnej správy nedostali už dva mesiace platy a jednoducho ľudia nie sú schopní postarať sa o svoje rodiny. Obávam sa, že ak sa nepostaráme o tieto finančné potreby čo možno najrychlejšie, tak budeme svedkami ďalšej tragédie, tragédie, eh, ktorá len doplní eh, tú tragédiu, ktorú vyvolal Kadáfiho režim, ale tentokrát pôjde o tragédiu, ktorú sme si spôsobili sami, nie ktorú nám spôsobil Kadáfi. Pokiaľ ide o finančné otázky a ich riešenie, myslím si, že medzinárodné spoločenstvo musí mať na mysli to, že záchrana ľudského života by mala byť prvoradou prioritou pre všetkých, pretože v skutku by nedávalo zmysel, aby sme vynakladali milióny a milióny dolárov zo strany rozličných, partnerov a medzinárodného spoločenstva na ochranu životov civilného obyvateľstva pred bombardovaním Kadáfiho režimom a zároveň, aby sme pripustili, že ľudia budú zomierať buď hladom alebo e, kvôli e, neprístupnej zdravotnej starostlivosti, kvôli nerostupným liekom máme stovky a stovky prípadov úmrtí našich obyvateľov, e, ktorí proste zomreli len preto, lebo nedostali ten správny liek v správny čas. A keď hovoríme o humanitárnej, politickej a vojenskej stránke tejto veci, my si naozaj musíme povedať, že to, čo zažíva už 5 mesiacov líbyské obyvateľstvo, je tragická situácia. A preto si dovolím opätovne apelovať na vaše ľudské svedomie a na vaše politické princípy, ktoré podporujú demokraciu aby ste stáli na našej strane, aby ste pokračovali v podpore li- líbyjského ľudu až do víťazného konca, tak aby sme mali možnosť vybudovať našu krajinu a naplniť legitímne potreby a požiadavky našich občanov. Ešte raz vám ďakujem za to, že ste mi dali možnosť informovať vás o situácii v Líbii a ďakujem vám predseda za slovo. Ďakujem pekne, pán Džibril. Máme tu niekoľko, presne siedmých rečníkov, ktorí by vám chceli položiť otázku. Takže najprv chronologicky, nie kvôli dôleži- podľa dôležitosti im budeme dávať uh, slovo. Takže najprv Fan Orden, máte slovo na 3 minúty. Uh, Ďakujem pekne, pán predseda, a srdečne vítam pána Žebrela. Pán Žebrel, uh, mohli by ste nám povedať niečo viac o tom, tej Národnej prechodnej rade, ktorá bola vytvorená, ako funguje, um, ako je reprezentatívna, z koho pozostáva. Mohli by ste nám povedať, či uh, ste nadviazali vzťahy s inými libyskými elementami, ktoré sú v exíle a boli v exíle množstvo rokov, či dochádza k nejakému zjednotenému opozičnému frontu. Ak by ste nám teda mohli povedať niečo viac o tomto. V útorok e, sa k nám e, dostala správa, že emisári Kadáfiho sa kontaktovali na e, členov, niektorých členov NATO s tým, že Kadáfi je ochotný vzdať sa moci Eh, ako dôveryhodné sú tieto správy? Momentálne len tri arabské štáty sa zúčastňujú na operáciách NATO. Eh, ľudia ako vy, respektíve tá Národná eh, rada, dočasná rada, môžu urobiť niečo, aby povzbudili členov Arabskej ligy, ligy v tom, aby podporovali tie operácie, ktoré e, sa vedú pod levičkou NATO v Líbii a aké posolstvo vládam krajín ako Nemecko a Polsko, e, ktoré sú členmi NATO, ale ktoré neprispievajú ani nepodporujú operácie e, k operáciám NATO v Líbii a chcem sa opýtať, čo je možné urobiť preto, aby ste povzbudili tých, ktorí stále podporujú Karáfiho, aby ho opustili. E, sú to vysoko postavené osoby, ktoré sa nenachádzajú v jeho intimnom kruhu, ale hneď okolo neho. Neviem, či by nebolo možno vhodné e, ponúknuť týmto ľuďom a priori amnestiu, aby ste ich povzbudili, aby opustili Kadafiho. Aký máte k tomuto postoj? Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Van Orden. A teraz e, musím povedať, že dokonca jednu minútu ste ušetrili z vášho času. A teraz pán Desarnes. 3 minúty. Pani Desarna. Ďakujem pekne. Pán predseda, my sme veľmi radi, že eh, dnes eh, sme sa s vami mohli stretnúť a všetci sme si vypočuli vašu výzvu v, eh, pre podporu Európskeho ako aj medzinárodného spoločenstva podporiť túto libijskú revolúciu. Samozrejme, že my želáme úspech tejto revolúcii v Líbii, pretože je to dôležité pre každého demokrata, či sa nachádza v Európe, v Líbii alebo niekde na svete. A z tohto hľadiska Máme to isté odhodlanie byť demokratom. Francúzska diplomácia vyhlásila včera, ak sa nemýlim, že politické riešenie sa začína, začína naberať obrysy pre otázku Líbie. Chcel by, som, chcel by som vedieť, čo si o tom myslíte, pretože poznám vaše požiadavky o hľadom o E, začatia e, takýchto diskusí, či si myslíte, že je tu manevrovací priestor a aký by bol tento manevrovací priestor. A druhá otázka sa týka inej témy. Ide o Al-Qaidi, e, o členov Al-Qaidi v Líbii. Chcela by som vedieť, pretože sme si viackrát vypočuli, že ak my, členovia Al-Qaidi, získali niekoľko ťažkých zbraní, hlavne niekoľko rakiet. Čiže eh, či eh, by mohli takto destabilizovať eh, alebo využiť destabilizáciu toho, čo sa teraz deje v Líbii a chcela by som vedieť k tejto dôležitej otázke, aby ste nám povedali, čo si o tom myslíte a aká je vaša analýza. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Desarnes a teraz Branterner. Uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Srdečne vítam nášho vzácného hostia. Prvá otázka sa týka toho, čo povedala moja predrečníčka. Týka sa to prímeria. Vieme, že sú tu podmienky, aby Kadáfi opustil krajinu, ale aký tu manevrovací priestor a kde sa teraz nachádzate, vy čo vidíte ako určité možnosti, pretože sám ste hovorili o hospodárskych otázkach, ktoré sa vyznievajú stále viac urgentnejšie. Prichádza Ramadán, Čiže ako to bude s bombardovaním, ako si myslíte, že by to malo celé pokračovať, alebo to bude celé na úkor, v neprospech nejakých kontaktov a vyjednávania. Takže by som sa chcela spýtať, ako vnímate tento politický proces v reálnych kontúrach a čo potrebujeme, pokiaľ napríklad ide o prímerie, žiadate od Európskej únie nejakú zaangažovanosť, pokiaľ ide o monitoring takéhoto prímeria? Očakávate, že EÚ by malo byť ak- aktívnym e, aktérom, samozrejme pod záštitou Spojených štátov, alebo by to mali byť niektoré členské štáty, napríklad krajiny ako Francúzsko, Nemecko, ktoré by mohli byť súčasťou takéhoto procesu. Aké sú tie podmienky, ktoré vy očakávate? Možno Európska únia by mohla pomôcť. A druhá otázka, tak tá sa týka Hovorili ste tu o prechode, prerode k demokracii. Viem, že prepracúvate aj ústavné dokumenty. Do akej miery sa vám podarilo dosiahnuť už pokrok? Na čom ste sa dohodli? Dohodli ste sa vôbec na nejakej budúcej ústave? Aký je stav veci? Ďakujem. Ďakujem pani Brantnerovej za to, že poskytla viac priestoru práve takýmto presnejším otázkam. A teraz odozdám slovo pánovi Džibrilovi a potom budeme pokračovať v diskusii s ďalšími troma rečníkmi. Takže pán predseda, nech sa páči, máte slovo. Dovolte mi, aby som začal tým, že odpoviem na prvú sériu otázok, ktorá sa týka e, prechodného, prechodnej vlády. 17. februára začala revolúcia. Prvý týždeň, respektíve prvých 10 dní, keď bola vytvorená výkonná rada dočasnej rady, mali sme iba 10 členov a v priebehu nie, iba málo týždňov sa nám podarilo získať až 31 členov. Teraz máme 49 členov ktorí reprezentujú celú Líbiu s výnimkou štyroch miest. Tieto štyri mesta boli prizvané rovnako, ale ich miestna administratíva nevyslala zatiaľ predstaviteľov. Sú tam určité rozdielnosti v rámci týchto miestnych administratív, pokiaľ ide o to, že kto by ich mal v tejto rade reprezentovať. A odhľadnúť od toho máme 49 členov, a ktorá reprezentuje, vlastne naša rada reprezentuje celú libyskú spoločnosť. Výkonná rada dočasnej národnej rady začala tým, že predstavila cestovnú mapu, ktorá bola predstavená druhej kontaktnej, druhej kontaktnej skupine v Dauhe, kde sme naznačili určité kontúry demokratickej spoločnosti vychádzajúce z pravidel ústavnosti, kde by každý mal rovnakú príležitosť ohľadne participácie. Nechceli sme vyčlenovať žiadne politické skupiny a jasne sme tam načrtli, načrtli sme túto cestovnú mapu a v týchto v nej sme načrtli možnosti, dali sme to k dispozícii médiám aj členom medzinárodného spoločenstva, ktorí participovali na tejto kampani a Takisto sme to sprostredkovali elektronickými médiami. Dnes sme pridali ešte ďalší dokument, ktorý hovorí o stabilizácii procesu po páde režimu, kde sa hovorí o národnom zmierení, o jatrení, o, o liečení rán a o inštitucionalizácii, o zavádzaní právneho štátu, o štátnej správe. Takže ja by som povedal, že tento komplexný dokument bude prezentovaný na stretnutí v Istambule po zajtrajšku. Takisto sa to dostane do rúk médií, aby naši priatelia na celom svete vedeli, kam sa uberáme a čo plánujeme, aký smer plánujeme. Druhá otázka, pokiaľ ide o Kadáfiho, či je ochotný zrieť sa moci, vzdať sa moci. No, ja tomu uverím, až keď to uvidím, aby som bol úprimný. Ak sa zrealizuje tento scenár, podporíme to v rámci našej dočasnej rady na 100%, pretože to by vlastne skrátilo obdobie, pokiaľ ide o zmierenie a dalo by nám to príležitosť na to, aby sme sa sústredili na skutočné problémy a to je znovu vybudovanie nášho štátu. Participácia na e, tomto procese. Ako viete, doteraz je tu 6 arabských krajín, ktoré v rámci tejto kontaktnej skupiny participujú. Dve z nich e, vykonávajú aktívnu úlohu, pokiaľ ide o ochranu civilist, ochranu životov civilistov, ide o Katar a Emiráty. A chcel by som vám pripomenúť, vážení členovia výboru, bezletová zóna podľa rezolúcie Bezpečnostnej rady bola prijatá a podporená práve na apelovanie Ligy arabských štátov. A táto Liga arabských štátov apelovala na Bezpečnostnú radu OSN e, práve e, na to, aby sa vytvorila bezvetová zóna a preto táto participácia arabských krajín sa líši od jednej krajiny k druhej, avšak s výnimkou troch alebo štyroch krajín, ktoré neparticipujú vôbec aktívnym spôsobom, väčšina arabských krajín podporuje túto celú snahu arabského národa pokiaľ ide o Polsko a Nemecko, myslím si, že je to otázka ich zvrchovaného rozhodnutia, nemôžem sa vmiešavať do tohto rozhodovacieho procesu. Každá krajina sa rozhodne tak, ako zváži za správne, berúc do aj svoje vlastné záujmy. Pred desiatimi dňami som navštívil Nemecko a minister zahraničných vecí Nemecka dostal otázku, či im je ľúto, že nepodporili e, rezolúciu 1973 a povedal, že nie. E, povedal, že to neznamená, že v tejto otázke sú neutrálni. Čiže každá krajina si môže vybrať vlastný spôsob, formu, akým spôsobom podporí libýsky národ. Samozrejme, ak podporujú, ak podporujú našu vec, tak potom podporujeme aj to, ako formou podporujú oni nás. A pokiaľ ide o Gaddafiu, povedal by som ešte nasledovné. My sme mm, vyslali verejné vyhlásenia, kde proklamujeme, že nová Libia by mala byť Líbiou inklúzie, a zmierenia. Našim hlavným cieľom je znovu vybudovanie našej krajiny a nechceme tam mať iba tých, ktorí majú krvavé ruky. To je jediná podmienka. Teda tých, ktorí participovali na korupčných praktikách alebo ktorí participovali na mučeniach. Okrem týchto ľudí otvárali by a skutočne náruč všetkým, všetkým dcerám a, všetkým dcerám a synom tých, ktorí sú pripravení znovu vybudovať našu krajinu. Trváme na tom, že chceme dosiahnuť e, právny štát v našej krajine. Avšak uvádzajú sa tu uvádzajú sa tu určité argumenty, že sú tu ľudia, ktorí participovali na mučení, to je úloha súdov určiť túto vinu alebo nevinu. Nechceme a priori niekoho odsudzovať. A pokiaľ ide o vyhlásenie, ktoré vydalo Ministerstvo zahraničných vecí Francúzska ohľadne politického riešenia Povedal by som, že je tu príliš veľa nápadov, myšlienok, ktoré prichádzajú do tejto kontaktnej skupiny a dúfam, že tieto nové myšlienky a nápady skutočne pomôžu e, k mobilizácii medzinárodných iniciatív, kde by medzinárodné spoločenstvo skutočne sa mohlo zjednotiť a hovoriť jednotným hlasom, mať jednotnú perspektívu a nájsť riešenie týchto tragédií, ktoré sa dejú v Líbii. Predchádzajúce iniciatívy, či už sú teda afrického pôvodu alebo neafrického pôvodu, boli iba krátkodobého charakteru a prezentovali iba jednostranné riešenia. Vždy tam chýbal určitý element tej rovnice, ktorá nebola kompletná, ale dúfam, že teraz sa nám už konečne podarí v Istambule nájsť jednotnú politickú iniciatívu, ktorá by reprezentovala medzinárodné spoločenstvo. Ak takáto iniciatíva dosiahne tie dva kľúčové elementy a prvky rezolúcie 1973, to znamená prímerie a naplnenie očakávaní líbyského národa, aby sa mohli sami rozhodovať, aby si mohli zvoliť svojich vlastných predstaviteľov na základe vlastných požiadaviek, tak si myslím, že by libijský národ v rámci tohto e, principiálneho rámca nemal mať problém negociovať. Pokiaľ ide o Al-Qaidu a Magreb, myslím, že niektoré prepašované zbranie cez hranice Líbie, e, cez Alžír, väčšina takýchto informácií poukazuje na to, že tieto zbranie boli prepašované z tá, vojenských táborov Kadáfiho a boli pašované s cieľom uh, preukázať aspoň takto tvrdí režim, však tam nebude jeho režim, tak Al-Qaida sa bude môcť šíriť aj v našej krajine a týmto chcel dokázať, že má pravdu. a chce tým dokázať, že je v záujme celého sveta a západných krajín, aby udržali režim Kadáfiho v Líbii. Myslím, že väčšina európskych politických kruhov e, neprijala takú, takýto vyfabrikovaný príbeh a každý si uvedomoval celkom jasne, že tieto zbranie boli pašované e, Kadáfiho jednotkami a treba očakávať e, stanovisko medzinárodného spoločenstva, aby odsúdilo takéto nezodpovedné postupy a praktiky. Pokiaľ ide o prímerie ako hlavnú podmienku spôsob, akým vnímame my prímerie a monitoring prímeria, k tomu by som chcel povedať, že prímerie v tom klasickom zmysle toho konceptu zvyčajne je riešením prípadu, keď, sú, keď, keď máme vojnu medzi dvomi krajinami. Ale teraz tu ide o zastavenie zabíjania Kadáfiho režimu, ktorým sa mstí na civilistov v tejto krajine. Celý tento proces začal ako mierové manifestácie vo, vo východnej časti krajiny a Kadáfiho režim sa rozhodol utiekať sa k tomu, že bude zabíjať mladých ľudí na uliciach týchto miest. A to vlastne primelo tieto mesta občanov, aby sa bránili. Ale násilie a používanie zbraní to nebolo našou voľbou a my sme stále presvedčení o tom, že ak by sme si boli mohli vybrať riešenie tak by sme jednoducho zastavili všetky tieto násilnosti. Nechceme nosiť zbranie do ulic. Chcel by som povedať, že ak si pod primerím predstavujeme to, že dosiahneme určité prerušenie nejakých útokov zo strany NATO, tak o tom sa musia rozhodnúť členovia NATO, či boli splnené podmienky rezolúcie 1973, alebo či neboli naplnené tieto podmienky. Ale pre nás, pre civilné obyvateľstvo Líbie, pre nás sú dôležité mierové manifestácie a protesty. My nevystupujeme do ulic kvôli nejakým agre- agresiám. My máme požiadavky, ktoré chceme dosiahnuť za každú cenu aj keď prelejeme poslednú kvapku krvi na území Líbie, budeme pokračovať, pokým nedosiahneme naše požiadavky, legitímne požiadavky, a to je dosiahnutie slobodného režimu. To znamená prímerie ako súčasť tohto mierotvorného procesu. Áno, to je neposredateľná súčasť každého mierotvorného procesu. Je to príležitosť pre tie mesta, ktoré sú okupované Kadáfiho jednotkami, aby mali aspoň príležitosť, eh, aby im bola poskytnutá humanitárna pomoc, základná humanitárna pomoc, ale to nie je cieľ sám o sebe. Musíme naplniť aj druhú časť tej rovnice a to znamená, že treba začať negociačný proces, ktorý by viedol k splneniu demokratického sna, ktorý máme. A to samé o sebe si vyžaduje odchod Kadáfiho a jeho rodiny, pretože podľa nás stratili každý prvok legitímnosti vládnuť našej krajine. Európska únia ako aktér alebo ako, ako zúčastnená strana, pokiaľ ide o monitoring eh, tohto prímeria, tak to je súčasť toho mierotvorného procesu, ale potrebujeme širší oblúk alebo záber, kde bude reprezentované celé medzinárodné spoločenstvo a v rámci takéhoto zastúpenia by sme akceptovali viacerých aktérov. Možno by to bolo lepšie, ako mať iba jednu organizáciu. A Európska únia by na tom bola lepšia, ak by bola zastúpená viacerými krajinami ako iba jedným členským štátom. Myslím, že som odpovedal na všetky otázky, ktoré mi boli položené. Ďakujem, pán predseda. A teraz pán Adzi Georgiu. Tri minúty, poprosím. Ďakujem pekne. Na začiatok by som chcel privítať pána Džibrila. Chcel by som mu povedať, že som si veľmi dobre vypočul, čo nám povedal pred chvíľočkou. Takisto som si vypočul aj jeho reakcie. Možno tu nie je definitívne riešenie zatiaľ pred nami, ale v každom prípade sa zdá, že tu máme určité očakávanie. My sme tu, aby sme s vami viedli jasnú otvorenú diskusiu a preto chcem predložiť pánovi Džibrilovi tri myšlienky, tri nápady. Poprvé, intervencia veľmoci, ktoré vedú operáciu v Líbii, má šancu zabezpečiť demokratický režim pre Líbičanov. Ja mám skôr dojem, že tieto veľmoci, ktoré teraz intervenujú v Líbii. Nie som o tom moc presvedčený, že e, tu bojujú za otázku demokracie. Ak by bojovali za demokraciu, ktorá by im ležala na srdci, tieto veľmoci by intervenovali bez čakania na začiatku, ako náhle boli spustené tieto udalosti. A takto to nebolo. Až po povstania všetci uprednostňovali skôr pána Kadafiho a dokonca tu bola dohada s Angličanmi oslobodiť autorov atentátov, ktorí sa nachádzali v, na území Británie. Takže ako chcete nastoliť demokraciu, ako chcete dosnútiť Kadafiho, aby odišiel, možno pritom sa treba zamyslieť, aby nad tým, aká je motivácia alebo záujem o ozajstnú líbyskú demokraciu. Nechcem povedať, že nikto nemá právo intervenovať v susedskej eh, krajine, keď vidí, že v vedľajšej krajine eh, sa vraždia ľudia, tak je to logické, že je potrebné sa do toho zamiešať, ale treba hm, to urobiť hneď na začiatku. Vidíme, že každý deň oveľa viacej ľudí, ktorí zomierajú, masakre, pokračujú. A máme tu hm, ďalšiu intervenciu po Afganistane a po Iraku. Povedzte Európskej únii, že toto je iný typ intervencie, ktorú by ste potrebovali teraz. Pán Kovačev, 3 minúty, nech sa páči. You, Ďakujem, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne, doktor Džebril, za to, že ste tu dnes s nami opätovne. Ďakujem vám za vašu aktuálnu informáciu o situácii Povedali ste, že väčšina námských krajín podporuje legitímne požiadavky líbyského obyvateľstva. Mohli by ste sa s nami podeliť o vaše informácie o poslednom vývoji, pokiaľ ide o konanie zo strany Arabskej ligy a Africkej únie v snahe nás politické riešenia? Myslíte si, že tieto dve organizácie by mohli konštruktívne prispieť k hľadaniu riešenia krízy v Líbii. Moja otázka je tiež o tom, či vaša dočasná rada nadviazala vzťahy s niektorými predstaviteľmi režimu. Obzvlášť sa pýtam, pretože na začiatku Libyskej revolúcie sme boli svedkami toho, že mnohé jednotky e, vládne jednotky zmenili stranu a predali sa k povstalcom. Prebehajú ešte aj dnes takéto zmeny, alebo očakávate, že takéto zmeny tábora budú prebiehať e, aj v blízkej budúcnosti? A ešte ďalšia otázka kolegu Van Ordna. Či dočasná rada udržiava kontakty s Libičanmi v zahraničí a myslíte si, že syn bývalého líbyského monarchu by mohol zohrať nejakú úlohu v politickom živote demokratickej Líbie a, a moja posledná otázka, keďže pochádzam z Bulharska, musím sa opýtať, či očakávate nejaké ďalšie informácie o kauze bulharských sestier a palestinských lekárov spred e, pár rokov e, v Líbii, kedy boli tieto E, sestry e, obvinené z toho, že infikovali stovky líbyských detí a išlo o veľký politický problém nielen pre Líbiu a Bulharsko, ale aj pre celú Európsku úniu, takže a poviem to tak, že očakávame možno nejaké nové informácie um, keď Líbia prechádza alebo e, procesom demokratizácie, či nám môžete teda e, poskytnúť nejaké ďalšie informácie o tomto prípade. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Kovačev. Teraz odovzdávam slovo pánovi Tanokovi, 3 minúty. Uh, Ďakujem, pán predseda. Srdečne vítam v mene skupiny ICR um, pána Debrela myslím si, že obdivuhodná vaša odvaha a odvaha vašich mladých mužov, ktorí obetovali svoje životy. E, dúfam, že Kadáfi a jeho psychopatickí synovia zmiznú čo možno najskôr. E, svet e, pomáha Kadáfimu tým, že umožňuje voľný prechod žoldnerov a Um, zbraní cez jeho uh, teritórium. A um, myslím si, že uh, je tu otázka zapojenia Al-Kaidy a toho, čo sa volá bič Al-Kaidy. Myslíte si, že medzinárodné spoločenstvo môže uh, Uh, urobiť niečo pozitívne tým, že obviní Karafio z vojnových zločinov, alebo že to bude kontraproduktívne, pretože Kadáfi bude cítený, eh, sa, sa, bude cítiť zahnaný do do rohu do kúta a môže reagovať eh, veľmi brutálnym eh, spôsobom. Kto bude evakuovať na tých žolnierov? Eh, je ďalšia otázka. Potom ako padne Kadáfi. Existuje nejaký um, um, skutočný front na západe uh, Líbie a potom ďalšia otázka, ktorá sa týka vzťahov s africkou uh, úniou um, a čiže, teda, teda do akej miery bude vaša nová vláda um, spolupracovať s touto organizáciou. Ďakujem pekne pánovi Tanakovi a teraz pán Gibril, poprosím, aby to mm, odpovedal na tieto otázky v priebehu 9 minút. <laughs> a prečo nemám 8 alebo 10 minút? Pretože je to ten istý čas, ktorý som dal im 3x3. Dobre, budem sa snažiť byť veľmi stručný. Pokiaľ ide o tie krajiny medzinárodného spoločenstva, ktoré na základe rezolúcie 1973 prišli brániť líbyjský národ, nikto nepochybuje o tom, že nikto nepochybuje o tom, že prišli brániť princípy demokracie, prišli brániť životy civilistov. 17. februára začali tieto útoky na civilistov a trvalo to celé mesiace. Až 19. marca sa začala tá intervencia, intervencia NATO a dovtedy zabíjali civilistov v Líbii bez, bez ochrany. Takže nikto nepochybuje o tom, že prišli pomôcť. Avšak demokracia sa nedá importovať, čiže neprišli nám importovať demokraciu. Táto musí e, vzniknúť zvnútra krajiny. Ak to nie je niečo, čo je v hodnotách ľudí, tak je to krátkodobé. Ak dáme ak nemáme to, čo potrebujeme na to, aby sme boli demokratmi, a no, predtým, než máme demokratické inštitúcie, tak sa k ničomu nedostaneme. Takže súhlasím s vami, že táto intervencia, tento zásah nebol e, vykonaný preto, aby sa zachránila demokracia. Ale od roku 2002 máme medzinárodný zákon, medzinárodné spoločenstvo má humanitárne zákony, a medzinárodné spoločenstvo sa nemôže pozerať na genocídu a ignorovať a nepomôcť. Čiže vidíme tú prepojenosť, ktorú tu máme v tomto globalizovanom veku a na základe toho to konáme a musíme konať tak, na základe toho, čo vidíme. Inak by sme mali určité rozpory vo vnútri nás samých. To znamená, proklamovali by sme princípy, podľa ktorých potom nekonáme. Čiže aj tie krajiny, ktoré sa nezúčastnili vojenským spôsobom na tejto kampani, tak jednoducho pomáhajú celej veci iným spôsobom. Uvedomujú si, že ide o tragédiu, ktorá musí byť zastavená. Liga arabských štátov a Africká únia odprezentovala sa e, cestovná mapa zo strany Africkej únie, ale tam sa požadovalo iba prímerie a apelovalo sa na to, aby sa začali negociácie medzi jednotlivými e, stranami, ale nebolo to označené nejako presnejšie. A to znamená, že to nepožadovalo zmenu režima, nepožadovalo to reformu režimu očakávali sa iba určité kozmetické zmeny režimu a preto sa o tom u nás ani nediskutovalo. A pokiaľ ide o to, či očakávame určité pokiaľ ide o tie prebehnutia na, druhé str- na druhú stranu, áno, udialo sa to. Máme tu predstaviteľov súčasného režimu, ktorí prebehli do Tuniska, ale predsa len očakávali sme, že tieto prebehnutia do druhých táborov boli jednoducho organizované súčasným režimom, aby sa infiltrovali do opozície a aby mohli prinášať informácie ohľadne toho, čo sa deje na druhej strane. Vnuk. Či má vnuk kráľa a či je vyčlenený z tohoto politického procesu. Nikto nie je vyčlenený z tohoto politického procesu. Inak, ak by sme takýmto spôsobom vyčlenovali ľudí, tak by sme, boli, by sme sa neodlišovali od Kadáfiho režimu. Pokiaľ ide o bulharské sestričky, ak budeme, ak chceme dosiahnuť právny štát, tak treba povedať, že ak došlo poškodeniu spravodlivosti, tak treba povedať, že každý, kto bol takto dotknutý, môže znovu otvoriť e, proces, to je právo každého, viaceré záležitosti by mohli byť týmto spôsobom znovu otvorené, ale či sa tomu máme venovať alebo nie, myslím si, že v duchu spravodlivosti všetko treba prešetriť. A prečo pomáha Alžersko Kadáfimu? naši alžírsky bratia vo vláde, pretože ja rozlišujem obyvateľstvo tejto krajiny a vládu, jednoducho počúvajú svoj hlas a mali by zobrať do úvahy jednu záležitosť. História, históriu vždy písali ľudia, nie vládcovia. A my sme podporovali alžírskú revolúciu v 50. rokoch a libyský národ predal všetko to, čo mal, iba preto, aby mohol podporiť túto revolúciu. Prelievala sa tam libyská krv na alžerskom území proti kolonializmu v tom období. To znamená, že nezaslúžime si takéto správanie ako vďaku. Takže dúfam, že si vstúpia do svedomia a že nakoniec sa postavia k situácii inak. Možno majú vlastné dôvody, možno tá barbarská štruktúra, E, na juhu, možno sa boja nejakého šírenia tohoto ducha revolúcie na marockej strane sú určité hnutia reformistického charakteru v duchu tejto revolúcie. V Tunisku vieme, že revolúcia už prebehla, v Egypte takisto a v Líbii to prebieha ešte stále, takže jediná krajina, ktorá nebola dotknutá je Alžírsko. To znamená, že možno úspech líbyjského modela by mohol byť e, by mohol nainfikovať aj iné krajiny. Pokiaľ ide o to, či výkonná rada dočasnej národnej rady zahnala Kadáfiho do, do kúta, museli sme sa rozhodnúť a aj teraz ešte stále tu viacero možností, ako môže on ukončiť prelievanie krvi a zachrániť životy vlastných ľudí. Ale povedal by som, že toto je rozhodnutie, ktoré musí urobiť Kadáfi, nikto iný. Má k dispozícii možnosti na to, aby ukončil toto krvi prelievanie. A kto by financoval Africkú úniu, keď tu nebude Kadáfi? Myslím si, že že organizácia Africkej únie bola založená v 63. Eh, oveľa skôr, predtým, než prišiel k moci v 69. Kadáfi. A ako vieme, fungovala aj predtým veľmi dobre. A myslím si, že ak sú financie závislé iba od jedného člena financie takéto organizácie, tak potom treba povedať, že takáto organizácia má vážne problémy. Ďakujem. Grazie, Ďakujem, pán predseda nie len, že ste to zdržli za 9 minút, ale dokonca ste jednu alebo dve ušetrili. Pani Lozing, 3 minúty. Ja, Dank. Ďakujem pekne. Počuli sme tu viacero otázok, ktoré sa týkali tej fázy prechodu a teraz by som sa chcela spýtať nejaké otázky, ktoré súvisia s tou ďalšou perspektívou predovšetkým pokiaľ ide o vaše hospodárske predstavy. Pán Džibril, doteraz sa libyská ropa e, platila na základe EPS 4, kde boli zahraničné koncerny do istej miery znevýhodnené. E, chcete zmeniť tento proces, alebo už sa to udialo? Prvá ropa, ktorá prišla z týchto kontrolovaných území, už bola dodaná podporujete ďalšiu privatizáciu energetického sektora, ako oveľa väčšiu, ako to bolo doteraz. A potom sú tu ešte aj otázky ohľadne Africkej únie a preto by som sa chcela spýtať, Líbia zohráva dôležitú úlohu pri štrukturalizácii finančnej architektúry v Afrike. Africký menový fond, e, Africká investičná banka a Centrálna banka. Zastávate názor, že táto úloha E, že si ju ponechá Líbia, alebo ako si predstavujete túto úlohu do budúcnosti? A potom ešte jedna osobná otázka. Ehm, boli by ste ochotní vstúpiť do vlády po ukončení tejto situácie v Líbii, takto nové, novosformovanej vlády? Ďakujem pekne, pani Lozink. Teraz pán Dav, 3 minúty. Ehm, Gibril, um, um, um, Pán Gibril, chcem povedať, že že nezniete veľmi optimisticky, pokiaľ ide o vyhliadky súvisiace s urovnaním tohto vynegociovaného riešenia my samozrejme e, podporujeme vaše mierové zámery, avšak chcel by som sa vyjadriť celkom na rovinu. Aké vojenské kroky považujete za dôležité na to, aby sme sa zbavili, alebo aby ste sa zbavili Gaddafiho režimu? čo by ste spravili inak, čo iné očakávate od NATO. A ešte konkrétnejšia otázka, možno aj jednoduchšia, pokiaľ ide o finančné zdroje pre vašu výkonnú radu dočasnej národnej rady. Mali ste zatiaľ prístup, mali ste doteraz prístup k zahraničným finančným zdrojom, ktoré boli zmrazené eh, pre Kadáfiho rodinu? Ďakujem. Ďakujem pánovi Dafovi a teraz eh, pani Flotr, 3 minúty. Oui, Áno, dobrý deň. Ja by som vám chcela položiť dve otázky, ktoré sú skôr nepríjemné, pretože prvá sa týka porušení ľudských práv, ktoré boli dokumentované ešte nedávno, a to nie je prvýkrát v e, Humanion Watch, pokiaľ ide o konanie povstancov. Chcel by som vedieť, ako reagujete na takéto skutočnosti, na takéto správy. Či si myslíte, že toto sú také kolaterálne škody, ktoré konflikt prináša, alebo ste uh, E, svoju zodpovednosť si priznali, pretože bojujete za právno štát plný ľudských slobod a tak ďalej a čo, či ste už zaviedli taký mechanizmus, aby sa toto nestalo a či ste zodpovední e, alebo sa cítite byť spolu zodpovední za toto, e, za tieto porušovanie ľudských práv, ktoré boli zdokumentované. Druhá otázka. Bola som veľmi prekvapená, keď som videla vaše ponáhľanie sa rýchlo s Talianskom podpísať dohodu o migrácii Ehm, skôr by som od vás očakávala výzvu, jasnú výzvu voči členským štátom, aby pomohli Eh, miliónov ľudí, ktorí utekajú z Líby a ktorí sú vo veľmi zložitých eh, eh, podmienkach prijatí, buď v Nigeri v Čade alebo v Alžírsku. Keď ste, keď ste podpísali túto dohodu, by ste si chceli priznať, že na tom oslobodenom území, že budete príjmať týchto naspäť zaslaných migrantov a budete, migrantov a budete dodržiavať ich ľudských právach, ako chcete vykonávať túto vašu zodpovednosť, ktorú ste eh, de facto akceptovali s tým, že ste podpr- podpísali túto dohodu s Talianskom. E, e. Ďakujem pekne, pani Flotr, a tým pádom eh, nakoniec odozdávam slovo pánovi predsedovi. Okay, uh, regarding the issue of pokiaľ ide o otázku privatizácie ropného sektora, ropných spoločností, chcel by som povedať, že o tom sa musia rozhodnúť občania Líbie. Nie ja. Berte na vedomie, že ja predstavujem dočasnú národnú radu. My nemôžeme urobiť rozhodnutia v mene budúcich vlád. Nemôžeme e, robiť rozhodnutia v mene budúcich rozhodnutí libyských občanov pokiaľ ide o identitu hospodárstva Líbie a stratégie, ktoré by mali byť e, zvolené, to všetko, o tom všetko musia rozhodnúť v budúcnosti nové vlády. Toto je iba dočasná Národná rada. To znamená, v tejto oblasti strategických záujmov nemôžeme rozhodovať. Musia sa rozhodnúť občania. A pokiaľ ide o úlohu Líbie v kontexte Afriky, dúfam, že to bude pokračovať, pretože ide tu o otázku geografie Nemôžeme zabúdať na to, že Líbia je bránou medzi Európou a Afrikou. Je to strategická pozícia. Líbia si nemôže dovoliť nezohrávať veľmi dôležitú úlohu v tomto kontexte. A tá osobná otázka, ktorá sa týka toho, či ja budem k dispozícii po ukončení týchto konfliktov, nie, ja som povedal celkom jasne, že nebudem zohrávať žiadnu oficiálnu úlohu po ukončení tohto, tejto katastrofy. A to je rozhodnutie, ktoré som už prijal a budem sa ho držať. Pokiaľ ide o otázku toho, že čo sa požaduje z vojenského hľadiska na to, aby sa ukončili tieto, e, táto situácia, dovolte mi, aby som povedal, že nie som vôbec pesimistom, pokiaľ ide, ak tu budeme mať odhodlanie zo strany libyského národa bojovať za legitímne požiadavky. Ja som optimistický, že ich dosiahneme. Je to iba otázka času, či sa nám to podarí nejakým odbojom alebo politickým spôsobom, politickým spôsobom, ako dlho to bude trvať, to je nedôležité. Pre mňa je dôležité to, že ľudia si zvolili vlastnú voľbu a teraz už sa nedá vrátiť k minulosti. Nová Nová Líbia je našou budúcnosťou a to sa nám podarí dosiahnuť. A čo sa požaduje od NATO? Ja by som radšej používal terminológiu medzinárodné spoločenstvo, pretože máme aj iné krajiny, ktoré participujú na tejto kampani. Áno, vedie to na to, ale predsa len sú tu iné krajiny, ktoré participujú na ochrane našich civilistov. Čo od nich očakávame? ak budú sa, civilisti, bude sa zabíjať civilistov v našej krajine, tak e, treba dosiahnuť e, maximálnu bezpečnosť našich, našeho civilného obyvateľstva. My chceme dosiahnuť to, aby všetci ľudia na svete pochopili naše legitímne požiadavky, aby nám pomohli dosiahnuť tieto požiadavky politicky, e, ekonomicky a všetkými inými spôsobmi. NATO zohráva úlohu, ktorá je špecifikovaná v rezolúcii OSN. My robíme všetko, čo môžeme na mieste v našej krajine, využívame politické prostriedky, ak budú iné, ktoré budeme môcť využiť, tak ich využijeme všetky nástroje, ktoré by pomohli nastoliť tie naše požiadavky. A pokiaľ ide o finančné zdroje našej dočasnej národnej rady, zatiaľ nemáme žiadne zdroje na financovanie dočasnej národnej rady momentálne sa nachádzame v dosť kritickej finančnej situácii, pretože čo sme našli vo východe krajiny v bankách, libyských bankách, 300 libyských dinárov, tieto sa minuli v prvých mesiacoch. 300 tisíc libyských dinárov, tieto sa minuli veľmi rýchlo a skutočne momentálne nemáme ani peniaze na lieky. Očakávame, že budeme potrebovať 500 miliónov v budúcnosti. Máme nedostatok potravín a Tieto budeme potrebovať predovšetkým v období Ramadámu, kedy sa spotreba potravín zvýši, potrebujeme oblečenie, potrebujeme všetky tie základné veci, ktoré súvisia s každodenným životom. Čiže nielen to, čo som spomenul, ale o mesiac a pol sa znovu otvoria školy a my jednoducho nemáme finančné prostriedky na zaplatenie e, učiteľov pre milión a pol študentov v oslobodených oblastiach. Čiže dúfam, že tu budú iné zdroje, ako, sa, mm, ako zabezpečiť financovanie dočasnej národnej rady. Máme príspevky zo strany podnikateľov, aj exilantov, ktorí žijú v zahraničí. Budeme musieť vyriešiť túto situáciu v kontakte so zahraničnými bankami. My jednoducho nemáme prístup k tým zdrojom, ktoré boli zmrazené, aby sme mohli financovať každodenné potreby našich ľudí. Takže pokiaľ ide o porušovanie ľudských práv, tie prípady, ktoré nám nastali, tie sa udiali v prvých dňoch revolúcie. Vyšetruje sa to, aby sme zistili, že kto je za to zodpovedný a uistujem vás, že ktokoľvek bude za to zodpovedný, bude jednoducho pre, postavený pred súd. Musíme byť v týchto otázkach rezolutní, aj v tejto oblasti, pokiaľ ide o ľudské práva. A pokiaľ ide o podpis dohody s, Itál- s Talianskom, videli ste ten dokument? Pýtam sa, videli ste ten dokument? Chcela by ho vidieť. Tak prosím vás, pozrite si ho predtým, než sa spýtate. Nebola to vôbec dohoda. Bolo to memorandum a nehovorilo sa tu o nelegálnej imigrácii. Išlo tu o to, ako sa naloží s nelegálnou imigráciou v kontexte medzinárodného práva, v kontexte princípov ľudských práv. Ale neboli tu žiadne záväzky, žiadne prísľuby, išlo tu iba o memorandum, žiadna dohoda dočasná Národná rada nemá právo podpisovať nejaké dohody alebo iné dokumenty, čiže bolo to iba memorandum. Takže aby som objasnil túto otázku. Bene. Eh, Ďakujem pekne. Ďakujem pánovi predsedovi Dibrilovi. Bolo to veľmi zaujímavé stretnutie, veľmi užitočné stretnutie. A myslím, že všetci sme veľmi radi, že sme mohli sa s vami stretnúť a zažiť túto chvíľu, kedy vaša krajina momentálne je rozhodnutá vydať sa cestou demokracie. Tým uzatvárame našu prácu. Stretíme sa 31. augusta. Ďakujem všetkým prítomným, takisto aj všetkým technikom a ďalším prítomným. And I hope uh, there will be another situation after uh, <laughs> the civil war with the European